Dámy a páni, dobrý deň. Budeme teda pokračovať e, v schôdzi, ktorú sme začali včera s vyslancom Tótom, ktorý je výkonným tajemníkom prípravného výboru pre organizáciu zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Je to vlastne pokračovanie práce, ktoré sme mali o nešírení a ozbrojení. To je niečo, čo nás veľmi zaujíma a je to veľmi aktuálna téma. Ste teda výkonným tajomníkom tohto výboru od, od augusta 2005. Máte veľké skúsenosti s odzbrojovaním a s nešírením. A to, tento zákaz, čo je nevyhnutné doplnenie zmluvy o, o nešírení, Musí to podpísať 44 krajín, ratifikovať to, aby to vstúpilo do platnosti. Ešte stále sa to nestalo. Čiže chceli by sme samozrejme vedieť, aký je vývoj, pokiaľ ide o túto ratifikáciu, ale vzhľadom na súčasný vývoj. Minulý týždeň, myslím, že ste boli v New Yorku, kde zasadala Bezpečnostná rada, venovala sa odzbrojeniu a nešíreniu a bolo by teda zaujímavé počuť vývoj v Iráne, Severnej Koreji od vás, aké uznesenie sa odhlasovalo, aká rezolúcia sa odhlasovala v OSN minulý týždeň. Pán veľvyslanec, máte slovo, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. Prajem všetkým príjemné dobré ráno. Ďakujem za túto príležitosť. Myslím si, že je naozaj správny čas na to, aby som tu ja v mene mojej organizácie vyjadril vďaku za podporu Európskej únie podporu, ktorú venuje spomínanej zmluve. Pán Danžan už spomínal, že tento týždeň je veľmi zaujímavý v New Yorku na najvyššej úrovni, na úrovni prezidentov a premiérov prebiehajú rozhovory o nešírení zbraní a odzbrojení. A spomínaná zmluva eh, bola naozaj hlavným predmetom rozhovorov. Rád by som hovoril o pokrokoch, ktoré dosiahla buď zmluva alebo naša organizácia za ostatné roky, napriek tým ťažkostiam, ktoré stále máme pred sebou. Chcem hovoriť o takom novom politickom, novej politickej dynamike a ak to čas umožní, rád by som to umiestnil do širšieho kontextu, prečo má táto zmluva Eh, takýto verifikačný mechanizmus, že sú takéto verifikačné otázky. Začnem skôr takým informačným vstupom. Pôvodná zmluva pochádza z roku 1996, ktorý bola podpísaná. Ide o zákaz skúšok jadrových zbraní pre všetky krajiny a Celkovo tá zmluva spolu s verifikačným režimom je základom zákazu eh, týchto skúšok. Pán Dežan už hovoril o tom, vstupe do platnosti tej zmluvy, teda že 44 krajín je menovaných v krajine a na to, aby tá zmluva vstúpila do platnosti, musí to podpísať každá jedna z týchto 44 krajín. Toto je zrejme poprvýkrát v histórii práva, teda že právnici prišli s takouto formuláciou a ja pevne verím, že je to aj posledný krát. Pokiaľ ide o pokroky, Dúfam, že bude fungovať premietačka. V tom prípade poprosím kolegov, aby moju prezentáciu sprevádzali aj presvietky. Proces verifikácie alebo ten verifikačný proces má zabezpečiť, aby tento zákaz bol dodržiavaný a pozostáva z troch prvkov. Prvým prvkom je globálny systém monitorovania. Je to systém, ktorý teda e, počúva, či naozaj utichli e, tie jadrové zbranie pod zemou, v atmosfére, ako aj v oceánoch. Ak e, tento monitorovací systém odhalí nejaký zvuk, nejaký hluk, z jadrových skúšok. Hovoríme asi o 37 zariadeniach celosvetovo. Takže my svet pokrývam, pokrývame a teda načúvame a je tu na to spomínaná technológia, ktorá dokáže uh, zachytiť uh, akékoľvek prejavy um, skúšok, jadrových skúšok. Tie hluky, ktoré je potrebné zachytávať sa vysielajú do Viedne, kde je medzinárodná databáza, dátové centrum, máme globálny komunikačný systém, ktorý e, umožňuje komunikáciu, tu 250 zariadení celosvetovo, ktoré umožňujú komunikáciu. Centrálu máme vo Viedni, tam tie údaje spracúvame, vyhodnocujeme Ukážem vám k tomu priesvitku, pretože tých hlukov eh, naozaj sa šíri veľa. Napríklad včera počuli ste, že eh, sa vyskytlo eh, zemetrasenie Richterovej stupnice 8 a tsunami a aj takéto hluky zachytávajú naše systémy. Tieto však nie sú predmetom nášho záujmu na účely verifikácie. Takže musíme rozlišovať medzi uh, e, tsunami, zemetraseniami a medzi tým, čo nie je možné vysvetľovať ako prírodný fenomén. A v tom prípade sa tomu musíme venovať podrobnejšie. Takže toto je naša práca vo Viedni. Keď vyhodnotíme informácie, údaje, ktoré máme, tak tieto informácie samozrejme ďalej poskytujeme. Nie je to nejaký obrovský vysávač, kde všetko nasajeme, celý tento informačný prach a potom to tam zostane e, v tom sáčku. E, nie, my to, naďalej, my to ďalej používame, tieto informácie. E, naozaj to funguje v reálnom čase, tá výmena informácií, verifikáž informácií. Ako náhle máme tie primárne informácie, Eh, spracúvame ich a vysielame ich do tisíc, bolo tam ich 1100 používateľom po celom svete do 105 eh, krajín. To to naozaj gigabajty informácií, ktoré cestujú po celom svete. Treťou komponentou nášho systému je bezpečnostná sieť, to sú inšpekcie priamo v teréne. Ak nejaká krajina zanedbáva svoje povinnosti podľa zmluvy, ak dochádza k detonáciám e, jadrových zariadení, čo odhalí náš monitorovací systém. V tom prípade sa vyšle monitorovací tím 40 osôb, 100 tón e, technológie, verifikačné technológie. Takýto tým môžeme vyslať na dva mesiace do príslušnej krajiny, aby e, sme zmonitorovali situáciu priamo v teréne. tým pokrokom. Môžem povedať, že ich, že ich eh, Zaznamenáme roku 1997. Hovoríme naozaj o obrovskom systéme. Na tej mape, ktoré som, ktorú som vám rozdal, vidíte, že je tu asi 600 odlišných zariadení celosvetovo, naozaj celosvetovo, pretože ktoré z tých eh, staníc eh, sa nachádzajú napríklad v antarktickej oblasti, niektoré na mm, odľahlých eh, ostrovoch, kde neexistuje pravidelná mm, lodná doprava, niektoré stanice sa nachádzajú vo veľmi komplikovaných regiónoch z hľadiska bezpečnosti, klimatických eh, eh, podmienok a tak ďalej. Takže tie náklady eh, na niektoré tie zariadenia sú naozaj veľmi vysoké. Máme tým 270 zamestnancov, ktorí udržiavajú ten systém z centrály vo Viedni a máme ešte asi ďalších 500 až 700 osôb, ktoré pracujú priamo v jednotlivých lokalitách. Takže celé to začalo v roku 1997, mali sme tu určitý cieľ, ktorý sme si stanovili a teraz sme už splnili asi 75 až 80 nášho pôvodného plánu, pokiaľ ide o stanice, ktoré sú už rozmiestnené. Dvakrát došlo k naozaj otestovaniu tohto systému zo strany Severnej Korei. Bolo to v roku 2006-2007, kedy sme už kedy e, v Severná Korea uskutočnila dva nukleárne testy. Na tej priesvitke vidíte, ako tie jednotlivé stanice rozmiestnené po celom svete zaznamenali seizmické signály. 61 seizmických staníc celosvetovo politický význam tej mapy. Naozaj nechcem zachádzať do technických detajlov, pretože ako diplomat na to možno nie som najkompetentnejší, ale 61 eh, staníc po celom svete, sever, juh, východ, západ, sú umiestnené a viete, že v kontexte Iraku zdroj informačnej verifikácie, teda pardon, verifikácia informačného zdroja je potrebná, teda je potrebné zistiť, či informácie pochádzajú z jedného alebo z viacerých zdrojov, je potrebné porovnať tie informácie. No a v tomto prípade 61 eh, staníc eh, z rôznych geografických eh, strán umožnili naozaj verifikovať, že sú to informácie naozaj objektívne, neutrálne pretože pochádzajú z viacerých strán. Naš, e, naša úprava je e, multilaterálna a tak je to v prípade všetkých e, zákazov, teda podobných zmluv o zákazoch. Okrem tejto seizmickej komponenty, to je situácia 25. mája, čo vy tu vidíte, vám môžem uviezť aj ďalší príklad z roku 2006, to je ten, tá prvá jadrová skúška v Severnej Koreji. E, vidíte tu e, tie plyny, ktoré sa šírili. 0,5 je naozaj veľmi e, malá explózia, ale vy tu vidíte na tom slajde e, ten časový faktor šírenia e, tohto plynu. A e, toto sa nameralo napríklad o niekoľko dní neskôr, 70 kilometrov ďalej aj na jednej kanadskej stanici. Takže vidíte, akú obrovskú kapacitu má náš systém. Detonácia, výbuch 30 až 50 krát menšia než e, prvé testy v iných krajinách. Aj takúto detonáciu dokážeme zamerať e, po 12 dňoch 7000 km ďalej v Kanade. Iba jedna štvrtina tohto e, systému na detekciu plynov je e, v prevádzke. Vzhľadom na poveternostné podmienky sme nechceli využiť e, tie stanice, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti, ale aspoň vidíte, ako ten systém veľmi dobre funguje. Tento systém je podporovaný modelovaním, atmosférickým modelovaním pohybu, teda vieme s podporou toho, čo vidíte na priesvitke, 30 rôznych kategórií platformiem. Sú to naozaj tisícky monitorovacích zariadení vo vzduchu, na vode, na súši. Toto nám poskytuje Európske meteorologické centrum. A toto nám umožní získavať 600 miliónov jednotiek informácií denne. A vidíte tu a práve vďaka tomu sme napríklad e, dokázali, vďaka týmto zariadeniam sme e, boli e, schopní zaznamenať tie jadrové skúšky, ktoré sa uskutočnili v Severnej Koreji. Všetky tieto technické detaily by neprinášali nič, keby sme tu nemali ďalšiu mimoriadne dôležitú vec. Ide o to, aby krajiny zabezpečili, že je tu zákaz, teda zákaz e, jadrových skúšok, aby ho každý dodržiaval a aby každý bol informovaný. je to naozaj komplikované zabezpečiť, aby tu neboli nejaké falošné pozitívne alebo negatívne signály, pokiaľ ide o zákaz e, používania, šírenia jadrových e, zariadení, jadrových zbraní. Takže aj falošné pozitívne, aj negatívne informácie môžu byť problematické. Máme tu mapu 250 tisíc seizmických udalostí za ostatných 10 rokov. Je na tomto slajde zobrazených. E, toto je e, slajd z roku 2009 a z 250 tisíc e, udalostí, bohužiaľ dve v Severnej Koreji boli relevantné pre našu zmluvu. Išlo tie dva jadrové detonácie. A my musíme z, z týchto 250 tisíc udalostí byť schopní identifikovať práve tie dve, ktoré sú nebezpečné. Je teda potrebné, aby tých e, zvyšných 248 tisíc nebolo považovaných za nebezpečné. 181 Takže 181 členov a týchto organi- tejto organizácie je to naozaj zaujímavá situácia. Viete, že v posledných 8 či 9 rokoch USA malo zvláštny prístup k tejto zmluve, multilaterálny prístup, či by to malo byť eh, právne záväzné, či by mali byť možné inšpekcie priamo na mieste. Ale zároveň eh, USA mm, v tomto období investovali do tohto systému. Je to dvojmiliardový eh, systém, 200 asi 200 miliónov dolarov, to sú investície americkej vlády. Asi 42 zariadení 39 z nich už je funkčných, ktoré fungujú priamo na území USA. Sú to tam monitorovacie zariadenia. Samozrejme je tu záujem nie len dostávať informácie z tohto systému, ale do neho aj prispievať e, a týmto dostať záväzkom vyplývajúcim z zmluvy. Takže to je naozaj zaujímavé, že aj tá najsilnejšia krajina, pokiaľ ide o vybavenie, má obrovský záujem, alebo mala obrovský záujem o tento náš systém, a to aj za predchádzajúcej vlády, ktorá nebola taká nadšená multilaterálnymi spoluprácami. Systém takéto, takéhoto objemu je naozaj veľmi finančne náročný, vyžaduje si expertízu 10 tisíc vedeckých rokov, stojí za e, vznikom tohto systému. A ešte tu tá obrovská finančná investícia. V máji 2009, predstavte si, že pochádzajú z krajiny napríklad Kostarika, tam nemajú dokonca ani vlastnú armádu, neexistujú tam žiadne verifikačné nástroje, ale sú v bezpečnostnej rade a popoludní e, sa e, teda táto rada bola zvolaná e, z dôvodu jadrových testov v Severnej Koreji. Máte vlastne dve možnosti. Buď už ste informovaní ako Kostarika a dokážete rovnocenne prispieť do diskusie, alebo si len vypočujete eh, skúsenejších eh, stálych eh, členov Bezpečnostnej rady po tých jadrových skúškach v Severnej Koreji e, systém spôsobil, e, že v 112 krajinách v 1200 zariadeniach e, boli k dispozícii informácie o magnitúde, o rozsahu tej udalosti, o presnom umiestnení toho výbuchu. výbuchu. Bolo to 5 kilometrov od miesta tých skúšok z roku 2006 15-20 kilometrov. Eh, ak sa to deje v takejto hĺbke, tak to sú väčšinou zemetrasenia, ale ak k nejakej udalosti dôjde ešte hlbšie, tak eh, je pravdepodobne, že to nejaké jadrové skúšky. My sme pri tejto príležitosti uskutočnili briefing vo Viedni tým, ktorí požadovali nasledujúce informácie, ktorí požadovali viacero informácií, sme vysvetlili, čo znamenajú tieto seizmické údaje, koľko staníc ich zachytilo a poukázali sme na to, aký je rozdiel medzi seizmogramom a konkrétnymi záznamami z tejto konkrétnej udalosti na poludne, toto všetko sa udialo do poludnia, ehm, na poludne krajiny ako Kostarika, Turecko, Vietnam, Uganda a ďalšie krajiny, všetky boli rovnako informované o tejto udalosti. Samozrejme, že politický prístup e, vnútroštátny sme im nepredpisovali, ale e, vychádzali z rovnakých informácií, jasných, jednoznačných informácií zo zdrojov, ktoré podporuje 90 krajín, na ktorých území sa nachádzajú tieto zariadenia. Tento systém teda umožňuje rovnaké postavenie pre každého Systém bol otestovaný takouto krizovou situáciou a naozaj sa, prekáza, sa preukázal uh, ako potenciálne ako životaschopný do budúcnosti. Tento systém je naozaj jedinečný. Ale aj tento zákaz je jedinečný. Poprvýkrát v dejinách nešírenia a jadrového odzbrojenia Ehm, jadrový zákaz e, začína nadobúdať formu právne záväzného aktu. Viete, že tu boli zmluvy o nešírení, ktoré takéto záväzné neboli. Toto je zákaz e, na každé účely, e, ktorý sa týka všetkých účastníkov natrvalo. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je to, že verifikačné povinnosti sú pre všetkých rovnaké. Poprvýkrát v multilaterálnom rámci je to vnímané ako povinnosť štátu, ktorý má jadrové vybavenie, aby robil takúto verifikáciu. To je tiež veľmi významný element. Jedna tretina staníc, ktoré ste videli na prvej priesvitke, sa nachádza na území štátov, ktoré vlastnia zariadenia z 340, takmer 110 sa nachádza na tomto území. Takže je to vzťah eh, takové zdávania a brania, teda štáty, ktoré majú jadrové zariadenia, eh, majú rovnaké postavenie ako tie krajiny, ktoré nemajú a prispievajú do tohto systému rovnakým, rovnakým dielom a za to dostávajú samozrejme informácie zo systému. ani tie najväčšie z nich by nedokázali fungovať sami o sebe. Distribúcia údajov je demokratická. Ja už som spomínal, že je to takmer real-time zdieľanie informácií pre všetkých, čo umožňuje krajinám mať pocit váhy v medzinárodnom spoločenstve. A ešte stručne načrtnem situáciu, pokiaľ ide o nadobnutie platnosti tejto zmluvy. Zo 44 krajín ešte chýba 8 ratifikácia v 8 krajinách. India, Pakistan, uh, Severná Korea, USA, Čína, Izrael, Irán a Egypt a Indonézia, to sú tie krajiny. To ešte vlastne stojí pred nami dosiahnuť túto ratifikáciu. Od 97 sa nám podarilo dosiahnuť 150 ratifikácií dohromady a tá 35 z tých 44. Keď sa vrátime v spomienkach dozadu, spomenieme si, že ostatných 10 rokov nebolo zrovna zlatým obdobím multilateralizmu a um, odzbrojovania v roku 1997, teda v roku 1997 až 2000, sa nám podarilo uh, veľkú časť týchto ratifikácií dosiahnuť. Medzinárodné spoločenstvo naozaj trvalo na tom, aby táto zmluva nadobudla platnosť, aby tento verifikačný systém mohol začať slúžiť svojmu účelu. V opačnom prípade by krajiny Mm. tieto krajiny mali pocit, že ehm, sa obracajú proti strategickým partnerom, ale napriek e, tomu to 100 krajín podpísalo a tieto krajiny poskytli aj potrebné zdroje. Takže bola tu viera v to, že ten projekt e, sa bude realizovať. V každom prípade by e, takéto investície Um, neposkytli. To, že ešte chýbajú nejaké ratifikácie, bolo predmetom rokovaní minulý týždeň v Rade bezpečnosti na pozvanie pána Obamu, šéfovia vlád a štátov prijali rezolúciu 1887, ktorá definuje ako cieľ aby zákaz jadrových skúšok nadobudol platnosť čo možno najskôr. Za ostatných 65 rokov došlo na tejto úrovni len k trom zasadnutím e, tohto bezpečnostnej rady na tejto vysokej úrovni. V 82. bolo posledné takéto zasadnutie, deje sa to zhruba každých 16 rokov. Takže to, že to stretnutie sa uskutočnilo, je dobrým indikátorom toho, že prezident a americká vláda si uvedomujú potrebu toho, aby tá zmluva nadobudla platnosť. Otázne však znie, do akej miery to bude možné a to závisí od vašho príspevku, od príspevku všetkých tých, e, ktorí veria v zásady právneho štátu v multilaterálnom kontexte záväzným a transparentným spôsobom pre všetkých. Takže my teraz musíme investovať čas a energiu do toho, aby sa tento cieľ naplnil. Otázka znie, čo s tými krajinami, ktoré ešte neratifikovali, s Indiou, Pakistánom, s Izraelom, Iránom, Egyptom a k tomuto sa môžeme vrátiť, ak máte záujem o túto problematiku. Ešte stručne poviem, že táto zmluva je určitou súčasťou systému nešírenia. Zmluva o nešírení má určité nedostatky, vykazuje určité medzery. Budúci rok sa plánuje stretnutie s cieľom ich odstrániť. Tento režim existuje od konca 60. rokov a je základom na vytvorenie systému Iste viete, že žijeme v situácii po 11. septembri, po útokoch v Bombaji, po útokoch v Islamabade. Teda žijeme v prostredí, kde sa využívajú nielen jadrové zbranie, ale aj iné nástroje, o ktoré môžu ohroziť bezpečnosť nielen v niektorých krajinách, ale v celom celosvetovo pre nás všetkých. Tento systém nie je udržateľný z dlhodobého hľadiska bez tejto zmluvy, o ktorej hovoríme, pretože táto zmluva je takou poslednou obrannou líniou. Ak nejaká krajina, napríklad Severná Kórea, sa vydá tou nesprávnou cestou, tak toto je tá posledná línia, ktorú môže prekročiť Áno, môžeme sa opýtať, akú úlohu má takáto zmluva, akú úlohu má takýto verifikačný systém, ak niektorá krajina je taká tvrdohlava ako práve Severná Korea. Máme sankcie, ktoré môžeme uplatniť, Medzané spoločenstvo bude potrebné mobilizovať. V prvom rade asi musíme stanoviť, e, ktoré záväzky neboli dodržané, aká je váha tohto porušenia. No a potom medzinárodné spoločenstvo bude reagovať na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady. rady. Na tomto mieste svoj príhovor ukončím a ak máte nejaké otázky, tak sa na ne pokúsim zodpovedať. Ďakujeme pánovi veľvyslancovi, ďakujeme za vaše technické vysvetlenia, ktoré sú jasné a veľmi cenné a za tie všeobecné úvahy, pokiaľ ide o dohovor o nešírení jadrových zbraní. Slovo dám najskôr pani Lozing a potom pánovi Svobodovi. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec, za tieto veľmi um, podrobné a profesionálne predstavenie vášho projektu. Je to skutočne projekt, ktorý môžeme bez ohľadu na politické smerovanie vždy len privítať. A takisto vítam e, uznesenie, o, ktorej, o ktorom ste hovorili, pretože e, toto uznesenie nám skutočne poskytuje nádej. Vy ste e, sám hovoril, že do tohto pozastaveného procesu sa dostáva nová dynamika. E, samozrejme, je potrebné si klásť otázku, prečo určité krajiny nechcú ratifikovať tieto zmluvy. No už zrejme to bude mať rôzne príčiny, ale ja si myslím, že tu pôjde aj o rôzne odhadnutie e, a o rôzne záujmy v oblasti politiky a vojenstva, pretože aj Obama na to síce tlačil, ale USA neratifikovali túto zmluvu a ja by som si práve želala, aby sa spriateľené krajiny ako Izrael a Spojené štáty, aby sme práve na tieto, na tieto vyvíjali určitý tlak, pretože to, nám, to sa nám môže podariť e, skôr ako na štáty, kde nemáme vôbec žiadny vplyv. Ja si kladiem otázku, prečo, aký dôvod majú tieto štáty, pretože to môže či, či tam netreba hľadať nejaké špecifické eh, vojenské smerovanie. A prepačte mi teraz, ja sa pýtam možno trochu eh, na technické otázky, možno, že sa budem pýtať laicky, ale hovorí sa, že eh, že, že vo vojenských sférach v USA sa otvorene špekuluje o nasadení atomových zbraní napríklad. E, pán Cooper, riaditeľ eh, tejto vojenskej direkcie. No a bolo to scenár, sa vzťahuje na, eh, na zistenie a zničenie um, skrytých um, zbraní um, v bunkroch. A to to sú tá, na toto sú potrebné nové generácie atomových zbraní, tzv. mini nukes, ktoré sa nedá vyrobiť bez testov. A preto moja otázka, že či si viete vy predstaviť, že sa práve v záujme nasadenia týchto mini nukes, že práve tu by bol dôvod, že e, Spojené štáty e, napriek eh, tým politickým postulátom prezidenta Obamu, či práve tu je treba vidieť ten dôvod neratifikovania tej zmeny. Ďakujem, pán Svoboda. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja som mal pred nejakým časom príležitosť e, tým, že agentúra nie je tak ďaleko od môjho bydliska. E, takže navštívite agentúru a pána veľvyslanca Tota e, sa, a jeho pracovníkov sa pýtať na veci, ktoré ma zaujímajú. Takže nebudem vám tu klasť nejaké otázky, ale ja chcem povedať, že Európsky parlament mm, má kontakty so Spojenými štátmi, sú tu návštevy, sú tu oficiálne parlamentné delegácie a Takisto sa zaoberáme s osamitom USA Európa v budúcom, v budúcich týždňoch eh, v parlamente a chceme k tomu hm, vydať takisto uznesenie. Takže ja si stále, ja stále myslím na to, ako sa vlastne ako sa vybudoval taký uh, skutočne perfektný verifikačný systém, bez toho, že by verejnosť o tom niečo viac vedela. A mnohí toto nerozlišujú, pretože nevedia, čo presne sa kontroluje, ale mnohí zase o tom mlčia, alebo vedia. Takže chcem poprosiť e, kolegov, aby sme všetci bez ohľadu na naše politické smerovanie využili svoje kontakty so Spojenými štátmi a takisto aj príležitosť oficiálneho prehlásenia Európskeho parlamentu, aby sme teda pre, eh, podporili to, čo sa urobila, pretože ako náhle ratifikujú USA, toto bude tvoriť tla a potom oni budú takisto eh, vytvárať tlak na ostatné krajiny, ale USA nemôžu tlačiť na iné krajiny, kým sami nepodpíšu. A preto si myslím, že práve náš parlament by mal byť činný aj v týmto smerom. Ďakujem, pán Weigl. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som komentovať, e, chcel by som vám zablahoželať, e, pán predseda, k tomu, že ste dali tento bod na program. Je veľmi dôležité, aby sme diskutovali o organizáciách a s organizáciami, ktoré sú spojené s hlavnou činnosťou nášho výboru, ale niekedy je to veľmi ťažké zistiť viac o, o obsahu a o pokroku, ktorý táto organizácia dosahuje. Ja som, som bol veľvyslancom vo Viedni pred desiatimi rokmi a som veľmi rád, že, že sa tam dosiahol pro, pokrok v tejto oblasti. Keď som tam bol ja, tak eh, to bola len taká pekná idea a teraz sa to vyvinulo veľmi konkrétnym smerom a som tomu veľmi rád, hoci e, hlavné problémy, e, ktorých sa dotkli naši kolegovia, ešte stále pretrvávajú. Máme tu krajiny na zozname, ktoré e, sa nezúčastňujú a sú s tým spojené nie len problémy s nešírením, ale skutočné problémy, vojny a všetky druhy rizik, ktorým čelíme e, globálne. Čiže bude to veľký úspech, ak e, jedného dňa Izrael e, sa pridá, alebo Čína podpíše túto zmluvu, alebo Irán, Pakistan a iné krajiny. E, pridám sa k vám a vyslovím uspokojenie, že USA prešli k produktívnejšej e, pozícii, pokiaľ ide o CTBT a tiež naša diskusia, dúfam, prispeje k e, väčšiemu povedomiu, v, pokiaľ ide o rozhodovanie aj v USA. Je jasné, USA majú výhodu a vy ste to povedali. Boli ste diplomatom a nepovedali ste všetko, ale ak by ste nemali len e, informácie, ale aj schopnosť ich interpretovať. Američania môžu dostať oveľa viac disponibilných dát, ako napríklad Slovinsko alebo pobrežie Slonoviny. Čiže je eh, dobré, že je tu takýto, takáto zaangažovanosť eh, spojená s reálnym záväzkom a našimi spoločnými cieľmi. V vašich informáciách mi pán veľvyslanec chýbalo niečo, čo sa týka disponibility na spoluprácu s Ruskom v tomto projekte. Možno, že by ste mohli uh, doplniť informácie v tomto smere, kde sa teda nachádzame v týchto vzťahoch. Mm, v podstate toto je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne za informácie. Ďakujem. Pán Gotieri. Ja vám ďakujem za túto veľmi podrobnú prezentáciu a musím povedať, že je pre nás mimoriadne dôležitá z rôznych dôvodov. Ja ako my predrečníci som názoru, že jadrom tejto novej nádeje toho, do tej zmluvy, ktoré mala vstúpiť do platnosti. To je postoj Spojených štátov a preto by som sa rád viac dozvedel o interných diskusiách v Senáte. Pretože keď sa nemýlim, tak včera boli, bol v Senáte, mal, dostal v Senáte veľmi nepríjemný darček týkajúci sa zdravotnej reformy. A Viem, že sa v máji má hlasovať. Ja viem, že e, bol to veľmi temný okamih, ktorý e, istým spôsobom poznačil tú atmosféru. To bola Pakistan, India. Nuž je to aj politický úzol. Je to, je to zásadný bod. A ja by som vedel viac rád o interných diskusiách v, aj v indickej a pakistanskej elite, ako reagujú na tieto rôzne východiska americkej vlády. Merci Beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, máte slovo. Ďakujem za otázky na nasledujúcich pár hodín. Pokúsim sa ich združiť takým spôsobom, aby to malo zmysel. Čiže spojím tieto prvky s vašim dovolením, ktoré spolu súvisia. Otázka ohľadom situácie eh, v súvislosti s inými krajinami Izrael, Čína, eh, Irán, Pakistán, Rusko a tiež otázka ohľadom e, ratifikácie, e, možnosti ratifikácie zo strany USA. Pán Svoboda hovoril o tom, ktoré krajiny a partnery EÚ môžu, čo môžu urobiť. Ratifikácia v USA. E, samozrejme, žiadna krajina ako napríklad Čína alebo Indonézia nečakajú na, nemôžu čakať na ratifikáciu USA. Tieto krajiny chcú ratifikovať, ale chceli by, aby aj USA ratifikovalo e, túto zmluvu. Politicky e, sa dajú tieto krajiny dosiahnuť, e, ak USA eh, nezratifikujú túto zmluvu, tak ich zaangažovanosť nie je istá. 67 hlasov v Senáte je potrebný na ratifikovanie, 60 eh, je ich zo strany demokratov v Senáte. Mm, chápeme a vy ešte lepšie chápete, že že sú tam ešte iné veci, o ktoré sa starajú zdravotný systém, domáce, vnútorné e, požiadavky, hospodárstvo, finančná situácia v USA, klimatické zmeny a mnohé ďalšie veci. Tam, kde teda Senát môže aj iné veci preberať v súčasnej situácii je ťažko anticipovať rozhodnutie Senátu. Sľubné pre túto zmluvu je poprvé to, že štátny tajomník zodpovedný za bezpečnosť je bývalý senátor alebo kongresman eh, Hillary Clinton a Alan Tauscher. To sú teda ľudia, ktorí sa venujú veľkým podrobnostiam a E, viete, že je veľmi e, dôležité e, poznať práve tieto detaily z vašej práce členov parlamentu. Okrem toho je tu dobrá úroveň stranickej podpory. Kissinger, Perinon, to sú veľmi symbolické výrazy tí, ktorí sú za, alebo tí, ktorí boli za, budú za smerom k tomuto pojmu a smeru ísť e, smerom teda zákazu jadrových zbraní. A Keď hovoríme o Kissingerovi, tak e, možno, že patrím aj ja do takejto kategórie diplomatov, di- teda diplomatov s takými nežnými očami, ako by som povedal. Oni hovoria, že jadrové zbranie sú uh, e, cenejšie v situáciách, kde uh, individuá alebo Ehm, jednotlivci môžu zneužiť nie nevyhnutne zbraň, ale technológiu, štiepný materiál e, alebo kombináciu prvkov, ktoré môžu viesť inde, ako si e, predstavujeme pre bezpečné použitie týchto technológií títo ľudia sa teda orientujú v tejto oblasti. Keď e, ste sledovali stretnutie Bezpečnostnej rady minulý týždeň, tak Henry Kissinger, Kissinger a George Schultz boli prítomní spolu s Billom Perrym v Bezpečnostnej rade. Ty sa teda ukazuje ten e, prístup tých, ktorí nie sú členmi a e, vplyvní senátori McCain, Duggar, Will eh, podporili to, čo povedal Schulz, Kissinger a ostatní. Diskusie v Senáte sú samozrejme predmetom aj iných eh, vecí, ako je revízia jadrových technológií, aká je úloha jadrových zbraní a toto je um, vlastne vec, kde sa dostávame k tomu, aké by malo byť právo v tejto oblasti, nešírenie, odzbrojenie, ktoré môžeme predpokladať. Existuje tu seriózna štúdia e, vedeckej akadémie, kde pred nejakým časom na nej pracuje zo pár expertov a tu je snaha z hora, zo strany prezidenta, z dola, snaha e, ohľadom technických podrobností, a politická podpora. A musíme byť len trpezliví. Domáce diskusie, aby sa to skrátilo, by sa nemali zneužívať každá krajina podľa mňa sa musí rozhodnúť, či je pre ňu táto zmluva zaujímavá, zaujímavá medzinárodná byrokracia alebo veľký pojem multilaterálnej komunity tu nie je na mieste. Predovšetkým každá krajina sa stará o svoju vlastnú bezpečnosť a keď toto tam nezapadne, tak je to beznádejné. Nikto neratifikuje pre niekoho iného, každý ratifikuje sám za seba a toto posolstvo musí prejsť v USA Kissinger a Schulz sa to snažia presadiť. Aj v Indii uh, to musí prejsť. Uh, pokiaľ ide o Indiu, tak kontext uh, post Mombaja, ak je tu čoraz väčší počet zariadení v Pakistáne, ktoré produkujú štiepný materiál, tak tu je vlastne regionálna súťaž v zbrojení India si myslí, že je tu uh, problém nie medzi Indiou a Pakistanom, ale India, Indiou a Čínom. Čínou, pardon. Počet zariadení, objem štiepného materiálu narastá, počet ľudí, ktorí sú držiteľmi takejto technológie zbranie toto teda je indikátor toho, kde systém sa dá zneužiť. Ak to dáte do kontextu tam, čo sa, čo, toho, čo sa stalo v Bombaji a toho, e, keď máme špinavé bomby, môžu to politici vylúčiť. E, toto hovoria Kissinger a Schulz, nemôžeme to, že to nemôžeme vylúčiť. Musíme znížiť úlohu jadrových zbraní, odstrániť e, tieto aktíva z, zo škály možností zneužitia. Čiže India to musí stráviť, či je to klasické, klasický e, odradzovací faktor a bude to v pravidlách jadrového odradzovania, alebo e, potom sa povie, že to všeobecne nefunguje, to je len pripomenutie. Na pripomenutie je tu príklad v Indii, Kargil, v roku 2002 minister obrany sa tedy, Indii teda, tedy povedal, že India môže mať niekoľko e, jadrových zbraní, ale nie Pakistan. Toto je typ situácie, kedy nikto e, si to takto nežela, pretože ak sa niekto niečo udeje v regióne ako je Južná Ázia, tak potom všetky ostatné uh, Ehm, finančné dodávacie línie, e, ktoré sa týkajú tohto regiónu, začnú e, z, mm, sa naštartujú. Takže India, Pakistan, Čína a ostatné krajiny zároveň je dôležité vidieť, kam tieto krajiny smerujú. India pred dvomi či tromi týždňami Eh, vedec Santa nám povedal, že India potrebuje viac vodíkových eh, testov, testov vodíkových bomb. A indická vedecká komunita zodpovedná za jadrové testy z 98. Ľudia povedali, že nie, eh, nechceme ohroziť dohodu medzi USA a Indiom, pretože to určite bude rizikom pre Indiu USA a e, dohody 1, 2, 3. Nepotrebujeme testy, pretože podľa názoru vedcov, ktorí boli súčasťou tohto testu, tak tento test splnil svoje účely. Tieto komentáre ale neprichádzajú zvonka, nie z USA, nie zo strany medzinárodných organizácií, ale z Indii samotnej, zo strany vedcov. To teda znamená, že je tu taká fermentácia, ktorá prebieha, situácia, kedy ľudia a politici sa snažia zanalizovať situáciu a Nemyslím si, že tento proces je tam, kde by mal byť, ale toto je náznak toho, čo sa deje za kulisami a možno niečo podobné prebieha aj v Číne, kde existuje teda analýza toho, či je to v národnom bezpečnostnom záujme Číne, Číny mať zbranie alebo nie. A tu sú interakcie s členmi parlamentu, ktoré by mohli byť e, užitočné. Tu by som chcel zdôrazniť, že v tejto etape táto zmluva sa dá e, preniesť do praxe, samozrejme so súhlasom hlavných miest, ak tu bude politická podpora nielen zo strany parlamentu, ministrov zahraničných vecí, ale aj zo strany premiérov a prezidentov e, v roku 1996 takto bola podpísaná zmluva nebolo potrebné informovať e, e, Clintona, Majora alebo Širaka o podrobnostiach, pretože oni už vedeli na spameť, aké sú tie podrobnosti. Museli sa tým často zaoberať. A vo veľmi krátkom čase, v, za menej ako 3 roky, táto zmluva sa dostala od úrovne 0 k podpisu. Prečo? nie preto, že ľudia ako ja dokážu rozprávať o tejto veci, ale lebo tu bolo politické vodcovstvo so zvyškom medzinárodného spoločenstva, ktoré to presadilo dopredu. Čiže toto je spôsob, eh, ktorý by bol aj teraz správy. Mm, dúfame, že to ovplyvní tých, ktorí taktiež eh, usilovne uvažujú nad touto dohodou. Izrael zaujímavé stanovisko v New Yorku na ministerskom stretnutí, ktoré sme mali minulý týždeň. Štr- mali sme 14 ministrov Hillary Clintonovú a ostatných, ktorí hovorili na konferencii o zákaze takýchto e, zbraní. Izrael nepovedal áno, ešte sú tam stále tie vybodkované rianky, ale Izrael je signatárom, čiže nechýba v dohode. Izrael povedal áno, dobre, ak regionálne združenia fungujú, tak toto sú podmienky, ktoré by sme chceli najskôr, aby boli splnené a tieto podmienky podľa mňa nie sú uh, nejaké výnimočné podmienky a uh, aj v iných hlavných mestách, aj v Izraeli teda sa hľadajú zdroje, ako tieto očakávania splniť, uh, ak USA ratifikujú túto zmluvu. Je tu kontext teda zmluvy o nešírení, veľký tlak na Izrael, pretože rozšírenie zmluvy o nešírení sa urobil v kontexte otázky Stredného východu v roku 1995, čiže je tu prepojenie medzi týmito vecami v mysliach mnohých e, e, nezaradených krajín, krajín, ktoré nie sú signatármi na juhu. Rusko, tu bola otázka na Rusko, alebo ohľadom Ruska ratifikovalo zmluvu, nemajú tak veľa staníc ako USA. USA má 95, Rusko asi 60 monitorovacích staníc. Rusko ratifikovalo, zúčastňuje sa na práci, podporuje zmluvu, čo je dobré pre nás, malo by to byť príkladom pre Čínu. Ak teda Rusko môže ratifikovať takúto zmluvu, tak myslím, že to je argument aj prečo by to Čína nemohla urobiť. Úloha e, jadrových zbraní. Nechcem vám vnúcovať môj názor alebo si zobrať slova Harryho Kissingera a, um, a ostatných, ktorí by sa chceli posunúť k zrušeniu a k zákazu. A logika je jasná. Sme tam? Podľa mňa nie. Vyrieši táto zmluva túto otázku? Nie. Musí to ísť ruka v ruke podľa mňa zo Start, um, Fallen Deeper Cats potom, ako tu bude taká semantika všetkých systémov, sú tu verifikačné systémy, musí tu byť stratégia, strategické prvky, e, technické, e, jadrové technológie, arzenál ostatných jadrových zbraní alebo jadrových krajín. Je tu veľa krokov v jadrovej bezpečnosti, mnohé kroky e, sú ak sa skombinujú vodítkom pre nás. Je tu komplexný prístup a takéto myšlienky, čiže veľa dobrých nápadov a čo my vidíme je pohyb týchto myšlienok, pretože dúfame, že 4. decembra bude tu zmluva Startfall, tá sa musí tiež ratifikovať e, americkým senátom a potom dúfame, že teda dôjde k posunu. Dôležite bude to, aby sme e, e, neboli len reakční. E, môj osobný názor je taký, že výsledkom neakčnosti alebo nekonania za posledné roky sme si zvykli na to, že pozorujeme, čo sa deje. A posolstvo Obamu z návalom zhromaždení je také, že všetci kritizujete USA, že E, že nebolo súčasťou tohto, tohto e, konania. Teraz sme naspäť, tak teraz sa musíte k nám pridať, musí to byť spoločný projekt a toto je zodpovednosťou nás všetkých a byť proaktívny a je tam veľmi konkrétnych oblastí. Jednou z nich je ratifikácia tejto zmluvy nie v hlavných mestách EÚ, pretože všetky členské štáty e, zmluvu ratifikovali, ale tak ako to povedal pán Svoboda, pracovať e, spolu s našimi partnermi. Pracujeme s členmi parlamentu, medziparlamentná únia má veľa hovorcov, predsedov, členov výborov, máme úžasné zosieťovanie, mnohí z vás môžu len zdvihnúť telefón a hovoriť s ľuďmi napríklad e, e, v Tajsku alebo v Indonézii a v niektorých ďalších miestach a každá ratifikácia tieto krajiny vedie k ďalšej ratifikácii. Čiže toto je typ krokov, ktorý musí prísť zo strany nás všetkých a musíme byť proaktívni. Bola tu otázka o, nádeji a oživení HOVE, tak ako to povedal pán Del Galtieri. Podľa mňa HOV nikdy nezomrelo. Posolstvo systému je také, že krajiny si to zachovali, e, tú nádej aj v najhorších časoch. Teraz nemáme E, burlivé obdobie, ktoré definovala, definovalo to, ako sa za posledné roky môže loď e, posúvať dopredu. Teraz máme také slnečné počasie a to je príležitosť e, preto, aby sme treba splachtili, ale nie je tu potreba oživovať túto zmluvu, pretože 150 ratifikácií je dôkazom, že áno, organizácia je v poriadku, e, v zdravom stav, teda zdravá. Musíme urobiť posledné kroky, tie sú dôležité a tu by som mohol veľmi rýchlo ukázať dve alebo tri priesvitky, ak je to ešte možné, že ak sa pozriete, v ktorých oblastiach e, sa vynárajú jadrové technológie, tak e, sú to obrovské oblasti, kde je dynamický vývoj v jadre Ázia, Stredný východ, Latinská Amerika k, spolu s tými tradičnými. Ak sa pozriete na túto mapu, teda kde sú právne, politické a ostatné verifikačné záruky, aby sa e, zaoblili také tie hlavné e, rohy, tak potom je tu technológia, potom sú tu veľké diery a tie sú v Ázii, na Strednom východe a v niektorých častiach Latinskej Ameriky. Chýba tu ratifikácia v Ázii a na Strednom východe. Čiže je to pre nás pripomenutie toho, že áno, nikto nechce vytvoriť e, také zúžené hrdlo pre jadrové technológie, ale potrebné je mať bezpečnostnú sieť e, v pozadí tohto vývoja aj jadrová energia e, bude predstavovať 12 výroby napríklad v Ázii alebo na Strednom východe. Musíme zabezpečiť, že sa spojí snaha k tomu cieľu, ktorý som spomenul. Tu sú teda niektoré chýbajúce e, také e, bledozelené oblasti, tam, kde monitorovací systém môže poskytnúť e, viacej overovacích údajov a zmluva môže byť väč takým väčším faktorom bezpečnosti. Ďakujem, pán veľvyslanec, za tieto zaujímavé odpovede nadviažem na to, čo povedal náš kolega Svoboda a čo ste spomenuli aj vy, že krajiny e, nepodpíšu túto zmluvu pre pekné oči nejakého veľvyslanca ani pre pekné oči europoslanca, ale na ratifikáciu je potrebné mať túto dimenziu na mysli a v harmonogramoch alebo v pracovných programoch našich delegácií rozličných krajín je dôležité, aby prostredníctvom jednotlivých sietí a práce týchto medziparlamentných delegácií musíme mať toto na zreteli a musí sa to pripomínať. Toto je práca, ktorá by sa mohla urobiť a bola by veľmi užitočná pre Európsky parlament. Ehm, teraz má slovo pani Nikolaj. Domnule Vážený pán veľvyslanec, nemôžem si nevšimnúť, že sme vynaložili veľa diplomácie na túto zmluvu politickú, parlamentnú diplomáciu, takisto aj morálny tlak, aby sa ratifikovala táto zmluva. Súčasný vývoj zmluvy, hoci Čína a USA to potom neskôr ratifikujú túto zmluvu, Stále je to pod kontrolou niekoľkých krajín, ktoré majú uh, vplyv na zablokovanie vstupu do platnosti tejto zmluvy, pretože je tu uh, právny argument uh, a to nie je tradičný právny akt, ktorý používame v prípade zmluv. Myslíte si, že konferencia alebo revízia článku 14 zmluvy by mohla ukázať skutočné odhodlanie hráčov, ktorí podporujú túto zmluvu? Ďakujem a teraz má slovo pani Lunaček. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa vám poďakovala za to, že ste sem k nám prišli. Prepáčte, že som tu nemohla byť od samotného začiatku, že som tu nemohla vypočuť vašu prezentáciu. Ja som novozvolenou poslankyňou, ale pôsobila som v Rakúsku v Národnom parlamente a sledovala som vašu prácu, takže som vo všeobecnosti informovaná o situácii. Teším sa, že ste sem dnes prišli, že ste s nami prišli podiskutovať. Dovolte mi, aby som načetla dve veci v mene Zelených EFA. Hm, tá formulácia, ktorú ste spomínali, Vraveli ste, že to je taká určitá emocionálna že už také určité emocionálne nabitie, že teraz tu máme slnečno, že to je pozitívna atmosféra. Ja pevne verím, že nám to napomôže naozaj v najbližšej budúcnosti dosiahnuť konkrétne výsledky, teda dosiahnuť platnosť tejto zmluvy. Otázka pána Svobodu. Ja tiež eh, verím to, že my ako poslanci na zasadnutiach, v delegáciách, v stretnutiach so zastupcami iných krajín, e, že môžeme urobiť veľa, hlavne v rozhovoroch s krajinami, ktoré ešte neratifikovali, že môžeme klásť dôraz na to, že je to mimoriadne dôležité. A toto je vec, e, ktorá je v záujme nielen našej bezpečnosti, ale aj v záujme bezpečnosti tých krajín, ktoré to ešte nepodpísali a myslím, že oni si to zatiaľ nevšimli. Nemám na na túto chvíľu žiadne otázky, len som vám chcela vyjadriť moju plnú podporu a pevne verím, že sa vám podarí dosiahnuť to, čo chcete a to, čo chceme aj my všetci. Ďakujem, pán veľvyslanec. Ďakujeme. Teda ďakujem. K tomu, čo som spomínal, sa ešte raz vrátim. Dúfam, že to je prvý a posledný krát, čo sa takáto formulácia použila v nejakej takejto zmluve, ale teraz takúto formuláciu máme, musíme sa s tým nejako zmieriť a že je potrebný aj podpis všetkých 44 krajín, signatárskych krajín. V zásade by sa dalo špekulovať o tom, že napríklad Severná Korea, naozaj nepredvídateľná krajina, tvrdohlava v určitých oblastiach, že zrejme nebude jednoduché predvídať, ako sa zachová, že ratifikuje. Otázkou znie, či by e, mala byť, e, mal byť zvyšok e, medzi spoločenstva držaný ako rukojemník, pokiaľ ide o vstúpenie do platnosti tejto zmluvy zo strany tejto jednej krajiny, zo strany Severnej Korei. Táto krajina Každou jednou skúškou, ktorú urobí, samozrejme zlepšuje svoju kapacitu vytvoriť nielen nejaký elementárny, e, jednoduchý nukleárny, e, no, nukleárne zariadenie, ale um, sú to čoraz kvalitnejšie výrobky, menšie, s väčším dosahom a tým sa možno uh, približujú k uh, vytvoreniu um, zbranie, jadrovej zbranie, jadrovej strely. Toto samozrejme je nebezpečné pre krajiny nachádzajúce sa v regióne Severnej Korei. Keď sa pozrieme na to, ako Fenian distribuoval technológie. Ja tu vidím taký určité, také potenciálne riziko uh, rozšírenia do krajín Eh, že tu je eh, riziko rozšírenia do krajín v tomto regióne a to by teda bolo potrebné vnímať, vnímať v širšom kontexte, v celej tej eh, štruktúre tohto zákazu jadrových skúšok. Takže je to naozaj veľmi tvrdý oriešok. Ak zaštuplujeme jednu dieru, možno sa otvorí na inom mieste iná že možno bude nejaká krajina využívať územie inej krajiny na vlastné skúšky, také určité poskytovanie služieb medzi viacerými krajinami. Takže naozaj hovorím tvrdý oriešok. A nemali by sme sa uspokojiť napríklad so siedmimi ratifikáciami, pretože potrebujeme, aby tieto krajiny naozaj našli spôsob. Áno, ja chápem, možno je to naivné, ale ak to nebolo naivné v 97. vôbec prísť takouto zmluvou, aby ju podpísali všetky štáty, ktoré majú jadrové zbrania a keď rokovania viedli k takémuto, takéto zmluve po dvoch a pol rokoch, tak myslím, že e, nie je až také naivné pevne veriť, že zmluva tú splatnosť aj nadobudne. Áno, je na to potrebné aktivitu, je na to potrebná, potrebný tlak lídrov, politických špičiek, ale ja sa vás tu snažím nejako indoktrinovať, tak povediac, ak mi umožníte takúto pozitívnu indoktrináciu. Snažím sa vám teda povedať, že nejde o nás, ktorí by sme mali niečo urobiť. Toto bol môj, môj posolstvo kolegom do Ženevy Áno, vy ste spomínali tú snahu, že všetci, nielen zástupcovia v Ženeve, budú musieť prispieť svojim kúskom. Ja si nemyslím, že by bolo dobré povedať, že systém aj bez tejto zmluvy viac menej funguje že vstup do platnosti tejto zmluvy nie je realistický. Toto nie je cesta vpred. My máme šancu v prípade tejto zmluvy um, naozaj naštartovať skutočný multilateralizmus. Prezident USA povedal, prosím, spojte s nami síly. Ja osobne si myslím, že je tu taká príležitosť v najbližších dvoch či troch rokoch um, možno aj v kratšom období nová americká vláda investovala veľa do um, diplomácie, do uh, multilateralizmu a dostanú tú otázku, uh, či to niečo prináša. Táto zmluva je jedným z potenciálnych konkrétnych výdobytkov, ak by vstúpila do platnosti. Áno, je to zložité, ale určite nie je zložitejšie ako v roku 1996. Takže teraz je na nás ukázať v konkrétnych výsledkoch, že keď eh, sa na veci tlačí, že keď je tu snaha, tak sa ich darí aj dosiahnuť. A my si všetci musíme uvedomiť, že sa musíme tešiť z týchto slnečných čias. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že táto vaša lekcia z indoktrinácie bola naozaj veľmi efektívna a všetci sa nakazili. Samozrejme, že sa potešíme, keď vás tu uvidíme ešte v neskorších etapách, v ktorých my poslanci zohrávame dôležitú úlohu, takže vám veľmi pekne ďakujem a bolo by dobré, keby sme mali naďalej úzky kontakt a poprosím vás, aby ste nás navštívili aj budúci rok, aby ste nás poinformovali o najnovšom vývoji. Ďakujem pekne. Ďakujeme. To je teda koniec nášho dnešného sednutia. 15. oktobra sa stretneme znova. Pán Weiss z Európskej obrannej agentúry nás navštíví. Budú tu workshopy k e, odminovávaniu. Afganistan je dôležitou témou. 6. oktobra bude v Afete pán Seki, ktorý je osobitným vyslancom Európskej únie do Afganistánu. Poprosím ešte koordinátorov skupiny, aby tú chvíľočku zatrvali, pretože budem pokračovať v našom včerajšom zasadnutí.